Prosím, usadte sa, začneme. Máme naozaj veľmi plný program dnes predpoludním. Ďakujem pekne. Thank you welcome. Ďakujem vám, všetkých vás tu srdečne vítam. Ďakujem, že ste teda v štvrtok ráno prítomní. Ako prvý bod máme prijatie programu. Dostali sme požiadavku, eh, ktorú eh, eh, spravodajcovia si teda dohodli, aby sme vymenili bod 5 a 6, čiže bod 6 bude pred bodom 5. Súhlasíte, takže s touto navrhovanou zmenou súhlasíte s programom. Ďakujem. Žiadne oznámenia predsedu, čo vás určite poteší. Takže Veľmi rýchlo prejdeme k elektronickému hlasovaniu. Prvé hlasovanie je teda podmienky, systémy, e, venské systémy a podmienky. Spravodajkynia je Barbara Matera, nie je tu a preto sa teda nemôže ujať slova. Je ešte niekto, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Ak nie, Eh, môžeme pristúpiť k elektronickému hlasovaniu. Ste všetci pripravení na hlasovanie? Right, we're all ready for the... Eh, sme všetci pripravení na hlasovanie. Dobre. Odsek 1, pozmeňovací návrh 7, za, proti, zdržali sa, schválené e, jednohlasne, zdá sa. Odsek 8, podmenovací návrh 8, e, oddelené hlasovanie, prvá časť. Kto je za? E, proti? Schválené. Druhá časť za? Proti? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Schválené. Prejdeme k pozmeňovacému 14. Za. Proti. Schválené. Pozmeňovací 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. E, zamietnuté. 16 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz e, pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Mm, myslím, že to bolo schválené, ale ešte raz. Kto je za 25? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chcete si to preveriť? Elektronické hlasovanie 25. Takže schválené. 16 e, za, 10 proti, nikto sa nezdržal. 26 e, za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz. 33. Oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti. Zdržali sa. E, druhá časť za, proti. Zdržali sa. Schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam A, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňať sa 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz elektronické hlasovanie o finálnom uh, znení návrhu stanoviska. Takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 22 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k druhému hlasovaniu a to je hlasovanie o ročnom štruktúrnom dialógu s Európskou komisiou. Naša predsednička bola eh, spravodajkyňou, nie je tu, takže hneď začneme hlasovať. Takže prejdeme tie body, tak ako ich máte na hlasovacom zozname. Takže stratégia o rodovej rovnosti, kto je za, pro, niekto proti, zdržali sa, takže schválené. 2. E, m, rovnováha medzi rodinným a pracovným životom, kto je za, proti, e, zdržali sa, schválené. Trojka rodovo podmienené násilie. E, to je v dvoch častiach. Prvá časť za, prvú časť kto ste, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 4. E, ženy v rozhodovacích orgánoch e, za, proti, Zdržali sa? Schválené. Rodový rozdiel v penziách, v dôchodkoch za, proti. Zdržali sa? Schválené. Obchodovanie s ľuďmi za, proti. Zdržali sa? Schválené. Rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v práci za, proti. Zdržali sa? schválené premostenie digitálnej rodovej medzery za, proti, zdržali sa schválené e, rodový mainstreaming v politikách EÚ, to je e, oddelené hlasovanie, kto je pr- za prvú časť, proti, zdržali sa schválené druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené a posledná časť e, sú práva e, reproduktívneho zdravia za, proti, zdržali sa schválené. Takže to je koniec elektronického hlasovania. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k tomu, čo pôvodne bol bod 6, ale preberieme si to ako bod 5.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 Uh, could we, could we Mohli by sme prosím teda začať, uh, alebo uh, teda ďalej pokračovať, máme naozaj toho veľa. Takže, uh, to, čo máte v programe ako šestku. Správa o implementácii smernice 2011-93 EU o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykoristovaniu detí a boju proti detskej pornografii. Eh, v predchádzajúcom volebnom období výbor pripravil stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu o boju proti sexuálnemu zneužívaniu a eh, sexuálnemu vykoristovaniu a detskej pornografii. A to bolo rozhodnutie 2468. A teraz eh, výbor IBE bude k tomu vypracovať stanovisko. A my sme chceli k hm, tomu, k tej správe e, LIBE o implementácii vypracoval naše stanovisko, čiže 16. júna. A e, teda gestčný výbor e, po, pozastavil svoje práce, keďže neskoro bola vydaná správa zo svojej komisie. No a ten rodový aspekt musí byť zahrnutý v prevencii a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Nebudem teda hovoriť viac. Dám slovo Claire Moody, našej spravodajkyni. Ďakujem pekne. Áno, ako ste správne povedali, je to naše stanovisko k správe výboru LIBE, ako funguje táto smernica. Je tu niekoľko bodov, ktoré chceme v tom stanovisku uviesť. Sú teda už na tom stanovisku, ale chceme to ešte trošku rozšíriť. jedna z oblastí, ktorú sme si v stanovisku vybrali, je rodový aspekt e, prevencie a teda ochrany pred sexuálnym zneužívaním, pred detskou pornografiou. Štatistiky sú v tomto veľmi jasné, e, čo sa týka počtu dievčat, ktoré, ktorý sa to týka, teda v pomere k počtu chlapcov, ale Samozrejme, ehm, dôležitý aspekt je ten aspekt online, eh, tak povediac ten eh, obsah, eh, ktorý si ľudia robia, tak povediac nejakými smartfónmi alebo takýmito malými kamerami, čo má obrovské dopady na mladých ľudí. Takže musíme sa pozrieť na túto oblasť a dôsledky Potom teda tá nekonsenzuálna reprodukcia týchto materiálov je ďalší aspekt, na ktorý sa musíme pozrieť. A myslíme si, že väčší dôraz sa treba klásť v dôsledku smernice na teda identifikáciu obetí. To musí byť priorita. Takisto chceme mm, šiť povedomie o efekt efektívnosti smernice, teda veľa sa treba zamerať na vzdelávanie, na budovanie povedomia medzi deťmi, e, pokiaľ ide o ich správanie online. Potom je potrebné urýchliť odstraňovanie obsahu, tam je to možno trošku kontroverznejšie, ak sa pozrieme teda na stiahnutie, prípadne odstránenie to sú teda dve oddelené veci. Ja viem, že to bolo aj v iných správach v tomto parlamente dosť kontroverzné. No a potom e, intervencia, prevencia, vzdelávanie, čiže intervencia e, voči páchateľom, pretože e, z dôkazov, a dôkazy sú pr- problematické v tejto oblasti, ale z dôkazov je teda zjavné, že potrebná intervencia e, voči tým ľuďom, ktorí teda e, sa prejavili ako páchatelia. Alebo e, treba intervenovať aj u tých, ktorí e, hľadajú pomoc predtým, než by teda niečo spáchali. Takže veľmi sa teším na túto rozpravu a na, tom, na tú prácu na finalizácii tejto správy spolu s výborom Libe. Ďakujem pekne. Pani Koraca Bild ako prvá rečníčka. Ďakujem pekne. Ďakujem, Claire, naozaj je ehm, mi potešením spolupracovať s vami. Mm, všetky mm, stretnutia na Libe boli tiež veľmi dobre angažované. Ja sa eh, aj vo výbore LIBE podielam na tejto správe o implementácii smernice. Žiaľ, je tu teda veľká tá rodová dimenzia, alebo teda tá dimenzia dievčat. Podľa výročnej správy nadácie Internet Watch je Európa tou časťou sveta, kde je najviac takéhoto materiálu. 60% je vlastne v Európe a narastlo to o 19% a čísla hovoria samé za seba. Je to globálna pandémia, ale najviac je posunutá Európa. A v správe sa tiež uvádza, že najväčším hostiteľom takýchto mm, materiálov ešte pred e, teda Severnou Amerikou, kde sa to podľa štúdií za posledné roky znížilo a mm, teda je Európa a e, u dievčat sa to situácia ešte zhoršila. Takisto väčšina kontaktov prebieha online, čiže je tam tá fyzická, ale aj online dimenzia a musím povedať, že súhlasím teda s vašim stanoviskom, takže rýchlo prejdeme niekoľko bodov, aby sme ich integrovali do správy LIBE. Vy ste vlastne chceli zahnúť nové uh, druhy uh, trestných činov. Uh, nechcem teda otvárať tú smernicu, uh, ale chceme sa zamerať na lepší výkon a chceme ju mm, lepšie pripraviť na budúcnosť, e, aby sa zohľadnili aj nové druhy trestných činov, ktoré bohužiaľ rastú. A veľmi správne ste to všetko e, veľmi, veľmi ste to e, teda dobre spomenuli tú revenge pornografiu A teda sú tam buď materiály, ktoré sú bez súhlasu, bez vedomia obete zverejňované, potom je tam ten aspekt groomingu, čo je tiež nový fenomén a e, vynúcovanie sexu, takže treba naozaj uh, upovedomiť e, respektíve treba budovať povedomie o týchto problémoch, treba vyškoliť prof, profesionálov, personál, sociálnych pracovníkov, Eh, pracovníkov OSV eh, OČTK a celý tento justičný proces eh, sa musí zamerať na to, aby sme sa vyhli dvojitej traumatizácii obetí. Čiže jednak tak, ako kladieme otázky, ako sa vedie konanie, ako ich povzbudzujeme, aby vôbec nahlasovali takéto činy, Eh, aby nemuseli 20 krát opakovať tú istú strašnú historku eh, o ČTK. Takže treba chrániť obete a treba zabezpečiť, aby sa im dostalo spravodlivosti. A potom musíme posilniť vzdielanie eh, informácií. Musím povedať, že Europol naozaj odvádza vynikajúcu prácu. Pred pár týždňami rozbili sieť v východnej Európe a tiež Eurojust, teda celý jeden e, odbor v Europole e, pracuje práve na boji proti detskej pornografii online. Potrebujeme lepší zber údajov, národné registre. A myslím, že je naozaj dôležité, aby sme rýchlo dostali viac informácií od komisie, pretože zatiaľ máme len tú štúdiu o tom, ako sa to implementuje a vidíte, že sú tam veľké zásadné nedostatky vo viacerých členských štátoch, ale nemáme dosť informácií. A e, zameriam sa na implementáciu a e, vykonávanie. Ďalšie témy sú tiež dôležité v oblasti prevencie Vidíme, e, že je to stále väčší problém u detí, teda migrantov alebo teda mladistých teda, mladistých bez prievodu a tak ďalej. Čiže e, na tento aspekt sa treba zamerať, postarať sa o tieto deti. Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi sa teším na e, spoluprácu a urobím maximum preto, aby tento náš, toto naše stanovisko bolo zakomponované v Libe. Ďakujem. Pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za veľmi kvalitný materiál. Veľmi sa teším na túto spoluprácu. V zásade nemám až tak veľa prípomienok, pretože ste správne pomenovali tie problémy, s ktorými sa stretávame dnes pri tých nových fenoménoch, ako je šírenie cez sociálne siete tu by som určite chcela ale um, možno obohatiť tento váš text o poznámky týkajúce sa uh, žien a dievčat z rómskych komunít, ktoré sú napríklad aj na Slovensku veľmi zraniteľné a takisto aj deti s mentálnym postihnutím, ktoré sú častokrát zneužívané uh, v tejto oblasti. A druhá taká moja poznámka smerujúca uh, k zvyšovaniu povedomia smeruje aj k rodičom, pretože sme svedkami toho, že rodičia veľakrát zverejňujú fotografie svojich detí, malých detí, bábetiek, nahých, ktoré sa stávajú potom tiež predmetom nejakého kolovania a, a zneužívania zo strany ľudí, ktorí majú rôzne úchylky. Čiže potrebujeme školiť alebo teda e, urobiť osvetu aj medzi rodičmi, aby nezverejňovali takéto fotografie. Um, to, čo ste spomínali a čo spomínala aj pani poslankyňa Bild ohľadom pornografie za odplatu je tiež nový fenomén, s ktorým musíme, o ktorom musíme hovoriť a preto som rada, že je tiež zahrnutý v tejto, eh, v tejto správe. Ja som bola 6 rokom členkou Rady pre vysielanie a retransmisiu, to znamená orgánu na Slovensku, ktorý dohliada nad vysielaním televízií a rozhlasov a aj niektoré moje skúsenosti z tohto obdobia, kedy sme monitorovali vysielanie a stretávali sa s, nevhodným obsahom, hraničiacim niekedy až s pornografiou aj počas dňa, by som tiež veľmi rada priniesla do tohto materiálu. Takže teším sa na spoluprácu a ešte raz ďakujem. Thank you. Now Mrs. Becerra. Veľmi pekne ďakujem pani Becerra. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem veľmi pekne poďakovať pani Moody aj pani Koraca Bild za prípravu tohto materiálu. Myslím si, že by bolo možno dobre, ako by som to vysvetlila. Uh, aby sme sa snažili aby sme sa snažili nejak dobehnúť tú rýchlosť, ktorou idú tí páchatelia a, a aby sme sa naozaj snažili riešiť tento problém, aby sme sa snažili my identifikovať tie medzery, ktoré páchatelia využívajú na páchanie tejto trestnej činnosti. Mm. Potrebujeme samozrejme eh, veľa informácií o tých nových médiách, o nových eh, spôsoboch, ktoré využívajú a mm, nemali by sme sa mal, mali by sme samozrejme pomýšľať aj na oblasti, v ktorých sa detská pornografia roz, rozvíja a mm, myslím si, že musím oceniť aj prácu OČTK v našich krajinách, napríklad v Španielsku. Chcem povedať, že okrem toho, že tá koordinácia medzi nimi je výnimočná, spolupracujú aj s, so svojimi európskymi partnermi. Uvedomujeme si však, že ten tok páchateľov, ktorý pôsobí v tejto oblasti, je jednoducho nezastaviteľný a je zrejme, že chcú zneužívať a bohužiaľ majú na to mnoho spôsobov a mnoho ciest. Ja by som si dovolila len zo pár pripomienok ohľadne správy. Pokiaľ ide o sociálny aspekt, už dosah pornografie na sexuálnu agresiu. Ja si myslím, že treba uznať, že existuje takýto vzťah. V krajiny ako Norsko napríklad e, už to potvrdili. Nemôžeme banalizovať dosah pornografie a oddeliť oddeliť to od e, sexuálnych útokov na deti. A po druhé, je veľmi dôležité nekriminalizovať a priori, ale treba mať naozaj na pamäti, že tí, ktorí sa starajú o zraniteľné osoby, o postihnuté deti, samozrejme aj tam tá kontrola musí byť. Musíme byť, samozrejme máme povinnosť starať sa o deti ako spoločnosť a treba to posilniť aj dostatočnou solidnosťou v oblasti prevencie. Nuža, na záver chcem, tre, chcem povedať, že je dôležité deti vypočuť, počúvať deti. Samozrejme, v rozličných členských štátoch existujú rozličné právne situácie, kedy sa berie do úvahy to, čo dieťa povia, do akej miery myslím si, že treba dodržať právo dieťaťa byť vypočuté, ale mali by sme sa snažiť o určitú úroveň harmonizácie, aj pokiaľ ide o váhu svedectva dieťaťa, aj o podmienky, v ktorých takéto vypočutie má prebehnúť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Ajuto. Ešte predtým, než začnete, myslíte, že vás môžem poprosiť o stručnosť? Máme ešte jednu správu na programe a naozaj potom o desiatej nás čaká naplánované vypočutie. Takže poprosím o stručnosť. Veľmi stručne naozaj, hovorí pani Ajuto. Veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni za vynikajúci vynikajúcu správu. Určite ide o formu násilia na ženách, na všetkých potenciálne a bohužiaľ nevieme o tomto jave ešte veľa. Je to práve internet, ktorý umožňuje e, týmto osobám skrývať sa a skryť sa za monitor a ja sama môžem v prvej osobe hovoriť o tejto situácii. Čiže treba naozaj v prvom rade nástroje na ochranu všetkých, ale samozrejme na ochranu predovšetkým mladých, veľmi mladých, ktorí nie sú dostatočne zrelí na to, aby sa dokázali chrániť v tomto prostredí. Treba samozrejme potrestať všetkých, ktorí využívajú pornografický materiál, ktorý zozberali nekonsenzuálnym spôsobom, a, ale vzdelávať aj mladých, ktorí často aj e, vedia, sú si vedomi toho, že ich materiál bol zverejnený online, s tým, že im treba povedať, o aké, o aké riziko ide a oni pravdepodobne tým, že nemajú vedomosti a že sú nezrelí, um, pristúpia k zverejneniu svojho materiálu. No a potom, pokiaľ ide o sexuálny uh, turizmus. To je ďalšia vec. Bohužiaľ, tento jav je na vzostupe, preto treba skutočne potrestať európskych sexuálnych turistov, ale aj turoperátorov a cestovné agentúry, ktorí sa stávajú komplicmi, komplicmi pri tomto type turizmu, ak to tak môžem pomenovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Julie Walsh. Uh, Ďakujem veľmi pekne som rada, že kolegyňa Claire Moody pracuje na tak dôležitej správe, najmä ak sme si, najmä ak vieme, že spolupráca, e, cezhraničná spolupráca je jedným zo spôsobov, ako tento problém riešiť. My, britskí poslanci, vieme, že je tu teraz riziko Brexitu, pokiaľ ide o detské práva a bezpečnosť detí v online prostredí. Je to prierezová záležitosť a um, ja pracujem na výbore pre kultúru a kedykoľvek pripravujem nejakú správu pre tento výbor, viem, je mi jasné, že potrebujeme sexuálnu výchovu, aby sme sa ubezpečili, že, že mladí ľudia chápu a budú, budú môcť rozoznať, čo je dobrý v zdravý vzťah a ako by mali očakávať od druhých, ako by mali s nimi zaobchádzať. Preto musíme pristúpať k tejto záležitosti seriózne a je dobré, že sme diskutovali o detských právach a ja viem, že Anna a Maria Koráca byl pracujeme na otázke detských práv a viktimizácii a otázke akéhokoľvek násilia na deťoch a Čiže táto téma je pre nás nesmierne dôležitá v rámci našej skupiny. No a na záver musím povedať, akú obrovskú zodpovednosť majú médiá. Média a reklama vytvorili klímu na, na to, aby deti a dievčatá vnímali svoju úlohu, e, veľmi sexualizovanú úlohu, čiže a to vlastne podporuje celé to prostredie, kde ženy a dievčatá chápu túto svoju úlohu a treba, aby členské štáty čo najskôr podpísali istambulský dohovor a musíme, musíme porozumieť to, že keď ženy nie sú viditeľné v spoločnosti, tak, tak prevládne násilie. Tieto všetky veci sú poprepájané, nemožno ich vnímať ako jednotlivé, osobitné, um, osobitné aspekty, ktoré by boli nejakým spôsobom oddelené od iných aspektov spoločnosti. Pani Jiménez, ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela poďakovať e, pani spravodajkyni, pani Múdy za a samozrejme aj Anne Marii. Ja už eh, dlhý čas eh, bojujem v rámci parlamentu za práva detí a preto viem, že pani Koráca Bild eh, bude s veľkou odhodlanosťou bojovať za túto tému. Kolegovia, vy ste hovorili o pornografii ja si pamätám, keď e, táto správa bola pripravená v roku 2011, tak to bolo viac o internete, pornografii. A táto správa nám dáva možnosť aj hovoriť o child abuse, o zneužívaní detí, ktoré nie vždy cestou internetu um, sú bohužiaľ zneužívané. A ja si myslím, že existuje, respektíve je veľmi, táto správa je veľmi dôležitá preto, aby sa tento problém zviditeľnil pri zneužívaní detí ehm, je problémom to, že deti mlčia. Je veľmi ťažké primeť deti, aby niečo povedali. Mm. Jednoducho sa nevyjadria, neudajú zneužívajúcu osobu, pretože ehm, prostredie, v ktorým sa nachádzajú, ehm, často ide o, o osoby známe deťom, ktoré ich zneužívajú. Čiže nehovorím teraz o, o, o krajinách mimo Európy. Nehovorím teda teraz o tom, čo sa deje s dievčatami, migrantkami a tak ďalej. To je iná kapitola. Preto si myslím, že je veľmi dôležité mať k dispozícii štatistiku a pozrieť sa na to, kde dochádza najviac zneužívaniu detí a poskytnúť ochranu týmto deťom a umožniť, aby mala policia v rukách možnosti e, zasiahnuť v tejto oblasti. Viem, že nemáme veľa času, takže toľko ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Takže to bola posledná rečníčka. E, Veľmi rada by som vám v tomto štádiu mm, povedala, ako to vyzerá. 18. maja je časová lehota na predpokladanie mm, pozmenujúcich návrhov. 20. júna sa bude hlasovať e, tomto, na, tomto, na tomto výbore, potom 7. septembra sa bude hlasovať e, komisia. Ďakujem veľmi pekne. Mm, veľmi komisia stanovisko ide respektíve je v súlade s mnohými zisteniami, ktoré boli už súčasťou správy komisie, ktorá bola zverejnená minulý rok. Komisia bude naďalej pokračovať v spolupráci s členskými štátmi, aby sme sa ubezpečili, že naozaj dôjde k plnému transformovaniu smernice, najmä pokiaľ ide o jednotlivé aspekty správy, ako, akými sú prevencia, zvyšovanie povedomia, boj proti e, sexuálnemu turizmu a samozrejme nezabúdajúc na OČTK, spoluprácu s OČTK a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem. Thank, thank you. Ďakujem. Claire, chcela by si ešte na záver dodať niečo? Áno, veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky Zámerom tohto stanoviska je ubezpečiť sa, že budeme mať e, mm, čo najsolidnejší príspevok pre správu potom, ktorú pripraví výbor LIBE. Je zásadné, aby sme to správne rozpracovali a aby e, bola naša pozícia silná. Teším sa na spoluprácu s kolegami, vítam a ďakujem Anne Marii za jej prácu doteraz. Budeme určite pokračovať v ďalšom rozpracúvaní stanoviska aj cestou pozmenujúcich návrhov. Takže ešte raz ďakujem za vaše príspevky dnes, dnes ráno. Ďakujem, Klar, hovorí pani predsednička a tešíme sa na pokračovanie diskusie. Prejdem ďalej, teda to, čo bol pôvodne bod 5, pani Grip, ktorá je spravodajkyňou, tu nie je. Myslím si, že pani Chimenez nám plánuje uviesť tento bod. Hadam. Okay, thank you. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Vystúpim za pani Le Grip ktorá je spravodajkyňou, Ide o rozpočet na 2018, mandát na trialog. Pani Legri, bohužiaľ medzi nami dnes nie je. Ospravedlňuje sa, že nemohla prísť. Že cieľom e, teda z, cieľom je vziať do úvahy hlavné líny, orientačné línie, ktoré sú dôležité z pohľadu nášho výboru je dôležité, aby práva žien a rodová rovnosť boli náležite e, zapracované do rozpočtu, najmä cestou náležitej implementácie programu ako napríklad DAFNE, ktorý musí zohrať kľúčovú úlohu v nadchádzajúcom rozpočte. V návrhu stanoviska pani Le Grip zdôrazňuje najmä dôležitosť e, podpory e, rovnosti medzi mužmi a ženami, zdôrazňuje boj proti diskriminácii a zdôrazňuje dôležité postavenie žien na všetkých úrovniach. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu gender mainstreamingu a súvisiace programy ako napríklad Horizon 2020, e, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri dosiahnutí týchto cieľov. Pani Legrip odporúča Ehm, začne do hľadiska do rozpočtového postupu a to je dôležitá vec pre tento výbor, je, je za integráciu jednotlivých aspektov do, v tejto súvislosti do rozpočtu rok 2018. Ehm, integrácia rodového hľadiska umožní, aby boli programy realizované presne a efektívne a treba samozrejme, aby boli programy aj náležite financované. Ženy by mali byť zapojené do um, otázky európskej ekonomiky, nezabúdajúc na digitálnu revolúciu a sektor informačných technológií. To možno dosiahnuť pod podporou účasti dievčat e, na vedecko-technickom vzdelávaní a aj zvyšovaním povedomia medzi ženami o príležitostiach, e, ktoré im sektory ponúkajú. Rozpočet EÚ môže hrať rozhodujúcu úlohu pri týchto opatreniach. Pani Grip chcela ešte pripomenúť, že je dôležité poskytnúť náležitú finančnú podporu v rámci tohto rozpočtu. Um, je veľmi dôležité sa pozrieť aj na údaje, ktoré sú k dispozícii a tieto údaje sú dôležité aj z pohľadu tvorby inovatívnych a efektívnych politík pri skvalitňovaní Eh, alebo respektíve pri mm, lepšom začlenení rodového hľadiska. V rámci hlasovať sa bude 8. júna. Pozmenujúce návrhy majú byť predložené pravdepodobne do 16. mája o 12. hodine a následne teda prebehne ich spracúvanie na výbore BAČ pre, pre rozpočet, e, teda na FAM sa bude hlasovať 8. júna, hlasovať na výbore pre rozpočet sa bude hlasovať pravdepodobne 19. a 20. júna a na plenárke pravdepodobne 3. až 6. medzi 3. a 6. 6. júlom. Takže Milo Grip sa teší na konštruktívnu spoluprácu s kolegami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Niekto zo so, e, uh, z tieňových si želá vystúpiť? Yes.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 Ďakujem pani predsednička, ďakujem Konstanz Legrip za tento návrh stanoviska o rozpočte. Je to veľmi dobrý základ pre diskusiu. My ako zelení vypracujeme pozmeňovacie návrhy, to všetkým, pokiaľ ide o takú silnejšiu formuláciu, napríklad keď spomínate mainstreaming, čo sa týka rozpočtu v texte, my to môžeme uvítať, ale takisto chceme uviesť, že je potrebná implementácia, vykonávanie a nie len eh, formulácia, pretože gender mainstreaming je povinnosťou Európskej únie, čiže naozaj naozaj musíme zdôrazniť, že je e, frustrujúce, že inštitúcie EÚ ešte stále neaplikujú tieto koncepty gender mainstreaming a gender budgeting čo sa týka programu DAFNE a boja proti násiliu, chceme trošku to silnejšie naformulovať. Myslím, že potrebujeme viac finančných prostriedkov na tento účel, aby sa z toho stala priorita a takisto potrebujeme financie z rozpočtu pre e, aspekt bezpečnosti, pretože si myslím, alebo my si myslíme, že jednotlivé, že individuálna, e, individuálna bezpečnosť žien je takisto dôležitá. Takisto chceme silnejšiu formuláciu pokiaľ ide o e, pracovné miesta a rast, pretože chceme hovoriť o udržateľnom raste, to je veľmi dôležité aj pre redistribúciu bohatstva a e, naozaj e, teda dobré pracovné miesta, takže tu ešte o pracovnom živote žien trošku predložíme pozmeňovacie návrhy, aj pokiaľ ide o rozpočet a chceli by sme zdôrazniť prijatý pilotný projekt o gender mainstreamingu. Ako viete, prijali sme pilotný projekt, ktorý navrhuje rozvíjanie plánov gender mainstreaming pre inštitúcie EÚ a e, žiada sa tu o polmiliónový rozpočet a ak e, to bude fungovať, tak by sme mali mať e, každoročnú rozpočtovú položku za týmto účelom a potom pozmeňovacie návrhy o dôležitosti investičných politik, kohezná politika, štruktúrálne fondy a predovšetkým sociálne investície a verejné služby. Takže veľmi sa tešíme na túto prácu. Ďakujem. Thank you. Any other members of the committee wish to make a contribution? Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Chce sa komisia vyjadriť? Dobrá. Chceli by ste to zosumarizovať? Chcela som zareagovať Chcem vám povedať, že absolútne súhlasím. Myslím, že je dôležité predložiť pozmeňovacie návrhy mm, o gender mainstreamingu, pretože to je dôležitá otázka. Máme túto príležitosť. Takisto v tejto správe poukazujeme na to, že to má dopady. Ale nie je to kompromis, čiže súhlasím s vami a aj keď to nebude takto urobené, tak e, ja som v tomto výbore už strašne dlho, ako aj vo výbore LIBE a musím vám povedať, že tiež súhlasím s tým, že je priorita mať viac finančných príspevkov a boj proti e, rodovému násiliu. Toto musí byť takisto naša priorita, aby existovala smernica. A takisto teraz máme príležitosť, že môžeme urobiť pozmeňovací návrh, máme implementáciu správy o právach e, obetí, je to balík o právach obetí a teraz sa to implementuje a tento balík bude hrať dôležitú rolu, pokiaľ ide o rodové násilie v tejto oblasti a pokiaľ ide o boj a ochranu e, obetí rodového násilia. To si myslím, že je dôležitý aspekt a máme teraz veľmi dobrú príležitosť, aby sme ešte popracovali na tomto aspekte a na tejto správe, ktorá sa týka všetkých druhov e, obetí, e, obete terorizmu, organizovaného zločinu, obchodovania s ľudskými bytostiami, ale kladie dôraz aj na ženy, ktoré trpia v dôsledku násilia. Čiže toto je tiež e, aspekt, na ktorý som chcela poukázať. Ďakujem, len chcem pripomenúť. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je 16. maj poludne. Hlasovať sa bude v júni vo výbore eh, na plenárke 3. až 6. júla. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste to takto urýchlili. Ešte v podstate máme niekoľko minút, asi 5 minút, než sa začne vypočutie, takže mohli by sme si dať veľmi krátku prestávku, ale prosím, vráťte sa včas, vráťte sa o 10, pretože musíme začať naozaj na čas.